Na zozname rečníkov mám pána Mesároša. So, Mr. Mesároš, take the floor. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes... Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste rozšírili zákaz používania kyanidovej technológie na celú Európsku úniu. Chcel by som vás požiadať, aby sme úplne zrušili túto technológiu, aby sme predchádzali ďalším e, katastrofám, aby, tu, aby nedochádzalo k tomu, že toxický odpad sa dostane do vocie, do tokov. Takéto niečo sa stalo napríklad aj v Maďarsku a došlo k poškodeniu fauny a flóry. Toto sa týka aj Slovenska, lebo táto nehoda sa stala pomerne blízko maďarsko-slovenskej hranice. V budúcnosti existujú určité plány na e, otvorenie ďalších e, baní, kde by sa aplikovala táto nebezpečná technológia. Toto nie je iba bilaterálna otázka dvoch štátov EÚ, ale je to v záujme celej Európskej únie, aby sme mali udržateľnú politiku, ktorá bude rešpektovať životné prostredie, preto ja som hlasoval túto správu a ďakujem aj tým, ktorí podporili túto správu. Ďakujem pekne. A teraz pán Ugias. Grazie, siamo... Ďakujem, pán predsedajúci. Sme toho názoru, že je potrebné zakázať ťažobné techniky, ktoré používajú kianit. Ako povedal aj predrečník, tieto techniky naďalej spôsobujú a prinášajú rizika a nebezpečné nehody a nebezpečenstvo pre eh, zdravie ľudí a zvierat. Naša politická skupina nechápe, akým spôsobom môžeme rokovať o základných ľudských správ, um, právach, keď zdravie ľudí je jedným zo základných práv a ako môžeme takto rokovať s nadnárodnými spoločnosťami. Ide o rôzne inštilácie, um, banské zariadenia. Nejde len o, nejde o to, že by sa tam pestovali zemiaky, Takže EÚ by mohla venovať časť svojich zdrojov na výskum nových technológií, ktoré budú ochraňovať životné prostredie a zdravie. Ďakujem pekne. A teraz ďalší riadik, pán Vadim Tudor. Domnilor și domnilor, mulțumesc celor aproape 500... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja ďakujem asi 500 kolegom, ktorí včera rozhodne hlasovali proti používaniu kianidu v baniach, pretože ten, kto povolí e, kiany, tak ten umožňuje smrť. V Transylvánii sa nachádza jedna z najväčších zlatých baní na, svete, na svete a vedci si myslia, že je tam 300 tón uránu, viacej ako 200 zlata, 100 tón e, striebra a ďalších minerálov. Návrhy nadnárodných spoločností sú čím ďalej tým viacej agresívne a používajú skutočne e, smiešne klamstva na ich využívanie. E, Kianit znamená obrovské nebezpečenstvo, e, vytvorenie bane by znamenalo, že sa vyhodia do vzduchu pohoria a znečistí sa životné prostredie, rovnako ako znečistí životné prostredie starých miest, ktoré sú zapísané ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Európe stačil Černobyl, nepotrebujeme žiadny ďalší. Nech sa páči, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu a to z toho dôvodu, z toho dôvodu lebo toto po mne požadovali E, jednotlivé obce v regióne, lebo oni považujú e, toto za ohrozenie ich regiónu. Ten pozmeňujúci návrh, ktorý ja som predložil, s podporou viacerých mojich kolegov, ktorý požadoval to, aby sa vypracovala štúdia, ktorá by objasnila dopady na životné prostredie, tak tento pozmeňujúci návrh by bol takým čestným gestom ale zapojili sa tu emócie do diskusie a to vlastne zničilo tú šancu eh, tých, tohoto regióna, aby sa mohol rozvíjať v budúcnosti. Ďakujem pekne. Dobre. Takže teraz ostaneme správe pána Mendesa de Viga. Prvý, jedne, mám tu iba jedného rečníka, to je pani Ovír. Madame Ovir, she is not. Pani Ovir tu očividne nie je. So we do the explanation of the vote. Takže dostávame sa správe o Kyrgyzstane. Dva rečníci by chceli vystúpiť. Prvý pán Higgins. Yeah. He's rushing to his microphone. Pán Higgins sa ponáhľa k svojmu mikrofónu. Nech sa páči, pán Higgins, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda, rád by som vás požiadal, rád by som sa opýtal, prečo tak mnohí poslanci smú tak nahlas sa rozprávať medzi sebou, keď iní chcú predniesť oficiálne vysvetlenie hlasovania. Prečo im to dovolíte? Colleagues, Kolegovia, ešte máme 5 až 10 minút e, predtým, ako príde viceprezident pán Biden. Prosím, snažte sa byť čo najtichšie, aby sme ešte mohli predsa len dať priestor kolegom, ktorí chcú predniesť vysvetlenie hlasovania. Nech sa páči, pán Higgins. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som sa zdržal hlasovania v uznesení o Kyrgyzstane. Pred piatimi rokmi občania Kyrgyzstanu zmobilizovali sa v revolúcii proti režimu, proti krutému režimu a pre svoj lepší život. Vláda Bakieva, ktorá prišla k moci, žiaľ, veľmi zásadne sklamala očakávania širokých más a zaviedla totalitárny režim. Nová vláda pozostáva žiaľ z so spojencov Bakieva a nie je slobodná, neponúka žiadne pozitívne vyhliadky pre obyvateľov tohto regiónu. Ja podporujem socialistov, ktorí pôsobia v tomto regióne a ktorí chcú, aby sa uskutočnili nové parlamentné voľby, ale nič sa nezmení, až kým pracovníci a široké masy budú mať svojho vlastného kandidáta a nezávislá strana pracovníkov bude môcť zrušiť privatizáciu za posledných 20 rokov, bude môcť bojovať neoliberálny kapitalizmus a zaviesť novú demokratickú zmenu a nové inštitúcie, ktoré budú mať pod palcom pracujúci, aby mohlo prebehnúť nové plánovanie hospodárstva a sociálnej e, federácie v tejto časti Ázie. Ďakujem pekne, pán Higgins. Ďalšia správa je správa pána Peterleho Pani Morkunete Mikuliene by ráda predniesla svoje vyslovené hlasovania. Prosím, utište sa, kolegovia. Ďakujem. E, táto správa bola prijatá e, širokou väčšinou a je to pochopiteľné, pretože zdravie sa týka nás všetkých. Ja gratulujem Európskemu parlamentu a všetkým európskym občanom, ako aj nášmu spravodajcovi, s prijatím takýchto rozhodnutí dnes nám umožnia urobiť ďalšie práce a príjmať ďalšie legislatívne akty, aby sme mohli bojovať proti rakovine a aby sme aj mohli príjmať preventívne opatrenia proti rakovine, pretože situácia je znepokojivá. V súčasnosti musíme mobilizovať naše sily, aby sme tento zdravotnícky problém vyriešili. Ja som presvedčená, že integrálny prístup musí byť prioritou tak na národnej, ako aj európskej úrovni. To je aj súčasťou našej zdravotníckej stratégie a mali by sme koordinovať naše práce na všetkých úrovniach. A rada konečne musí ustúpiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia správe o opatreniach na boj proti rakovine sa hovorí o význame prevencie pri boji proti tejto nemoci. vieme že v prípade včasného zistenia tohto onemocnenia je väčšia nádej na úspešnú liečbu. výskyt niektorých druhov rakoviny možno predvídať podľa genetických predpokladov spôsobu života a podobne. preto myslím si že rozsiahlejší skríning môže byť prvým účinným a rýchlym krokom k predchádzaniu početných úmrtí ďalším významným krokom by mohlo byť postúpenie a rozšírenie úspešných metód liečby do všetkých krajín európskej únie aj na pracoviská s menšími skúsenosťami pri liečbe rakoviny aby sa dochádzalo lepšie zabezpečenie e, účinnej liečby. v každom prípade však treba oceniť prácu pána peterleho v nádeji že európska únia urobí rozsiahlejšie opatrenia na boj proti tejto nemoci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Our next speaker... Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Bonsignore. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som pogratuloval výboru ENVY za realizovanú prácu a predovšetkým by som pogratuloval spravodajcovi pánovi Peterlemu. V skutočnosti vypracoval návrh partnerstva, pokiaľ ide o boj proti rakovine. Je to téma, ktorá je veľmi citlivá pre nás všetkých. Podľa údajov Medzinárodnej zdravotníckej organizácie 2 milióny európskych občanov umierajú každoročne na rakovinu a 10 z týchto prípadov je spôsobených, e, že boli vystavení na pracovisku e, škodlivým látkam. A do roku 2020 je možné, že bude ďalších 15 takýchto prípadov, takže je potrebná spolupráca s členskými štátmi. Únia musí preukázať svoju jednotu v rámci týchto aktivít. Článok 66 je rozhodujúci v tomto zmysle. Ide o disponibilitu liekov pre všetkých vo všetkých členských štátoch. Preto som hlasoval za túto správu. Kolegyne, kolegovia, viem, že, ste ne, že už ste netrpezlivé čakáte na podprece, na pod, uh, viceprezidenta, alebo je ešte si 50 minút, takže poprosím vás, aby ste e, boli ticho, tak aby mohli sa kolegovia, ktorí chcú vyjadriť. A teraz ďalšia správa, respektíve vyjadrenie hlasovania je to správa pani Toja, mobilizácia informačných a komunikačných technológií. A vidím, že pán Mesároš by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. IT technológie a IKT sa rozvíjali veľmi rýchlo v posledných rokoch a rozvoj tohoto sektora prispel výrazne k rozvoju ďalších stagnujúcich sektorov, ako boli nanotechnológie alebo meracie technológie. Preto vítame iniciatívu komisie na to, aby sa využili technológie IKT na naplnenie našich cieľov do roku 2020. Som veľmi rád, že som mohol hlasovať prospech tejto iniciatívy. Je to veľmi dôležité, aby sme my naplnili naše vlastné ciele do roku 2020 a aby sme uviedli na trh také technológie, ktoré sú energeticky efektívne. Čo sa týka IKT a IT sektoru, to je veľmi dôležité. To sú dôležité sektory v našom úsilí e, dosiahnuť také technológie, ktoré budú šetriť energiu. Aby sme dosiahli tieto ciele, je nevyhnutné, aby sme podporili štandardizáciu, meracích zariadení a okrem toho potrebujeme mať určitý balík iniciatív, ktoré budú podporovať rozvoj príslušných služieb. Ďakujem pekne. Ďalšia správa je správa Prody. Mám tu troch rečníkov. Najprv pani Matera. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za túto správu, pretože veľmi oceňujem prácu, ktorú vykonal kolega Vittorio Prodi. Je to, akýmsi, je to akási koruna e, týchto aktivít v EÚ pre e, juh Talianska. My patríme teda do stredozemnej, stredomorskej oblasti a boli sme e, zvolení, vyvolení, pretože občania nám dôverujú, že ich budeme obraňovať e, proti dôsledkom klimatických zmien, hlavne v tej oblasti, ktorá žije predovšetkým z polnohospodárstva, z cestovného ruchu a z rybolovu. Celé spoločenstva a najslabšie sociálne skupiny bývajú práve na juhu Talianska, preto je nevyhnutné, aby sme uchovali solidaritu medzi štátmi a regiónmi. Hlavne v rámci aplikácie tejto novej e, stratégie. Je veľmi ťažké e, sa vyjadrovať v takomto hĺbku, ale ja len zdravím využívanie týchto fondov a ja v mene EPP považujem, že je to správna odpoveď na klimatické zmena. Fakt nie je možné vystupovať v takomto hluku. Pani Andrikiene. You, Ďakujem pekne, pán predseda podporujem bielu knihu komisie, ako aj správu pána Prodyho. Myslím si, že takáto biela kniha je veľmi potrebná v súvislosti s e, samitom v Kodani o klimatických zmenách. To, čo sme dosiahli v Kodani, nie je dostatočné. Ten dokument, na ktorom sa dohodlo v Kodani, ktorý sa týka klimatických zmien a, je, a obmedzenia e, nárastu teploty, to je niečo, čo musí byť prepojené s opatreniami. Kolegyne, kolegovia, musíme myslieť na to, akým spôsobom produkujeme naše energie. Musíme vyhnúť e, lepšie úsilie, aby sme mali lepšie politiky a udržateľné politiky. Dôležité, aby sme mali technológie, ktoré budú chrániť životné prostredie a aby sme mali jasný rámec aj preto, ako môžeme zaviesť obnoviteľné zdroje energie, ako by sme mohli rozvieť našej ekonomike. Pevne verím, že táto biela kniha pohne Európsku úniu správnym smerom a že bude viesť udržateľným e, krokom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Kadenbach. Podporujem ten návrh, ktorý dnes predložil kolega Prody. Žiaľ, je tu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý prijalo plénum tejto súvislosti a predložil ho EPP v mene kolegu Zebera. Obávam sa, že takýmto spôsobom konzervatívci by chceli nejako cez zadné vrátka opätovne rozvíjať e, jadrovú energetiku. To, ako sa tam spomínajú technológie, ktoré produkujú nízke emisie CO2, to je známy argument atomovej lobby. A chcela by som s dôrazom povedať, že správa Prody určite ide iným smerom. Ja ako Rakúšanka nepovažujem jadrovú energiu za obnoviteľnú energiu a preto eh, ja som nehlasovala za túto vec eh, v tomto dokumente. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prerušíme vysvetlenie hlasovania a uskutoční sa slavnostná schôdza.